Well, hello. hello everyone. Dobrý deň. Pokiaľ ide o dnešný program rokovania, um, pridáme bod 5, ktorý sa týka trialógu a všeobecnej potravinovej legislatívy. Ak súhlasíte, tak môžeme túto zmenu programu schváliť. V poriadku prechádzame hneď k ďalšiemu bodu. Výmena názorov s pani e, Grácielou Gavilesku, rumunskou premiérkou a pánom Denešom, respektíve podpredsedničkou vlády, ministerkou životného prostredia a pánom Denešom, ktorý je ministrom pre vodu a e, lesné hospodárstvo. Vítajte medzi nami. Ja využívam túto príležitosť, e, aby som po- poblahopriala Rumunsku k prvému predsedníctvu vašej krajiny. Rumunské predsedníctvo zohrá kľúčovú úlohu bude musieť uzatvoriť celý rad dôležitých spisov Mnohé z nich spadajú pod e, pod gestiu nášho výboru a budú mať na to pár týždňov. Okrem toho predsedníctvo zorganizuje podujatia, ktoré súvisia s témami, ktorými sa zaoberá náš výbor na tému klimatu klimatických zmien, eh, vodného hospodárstva a podobne. Ako je už zvykom, na začiatku predsedníctva zvyčajne ministri medzi nás vždy prídu a informujú o prioritách predsedníctva počas eh, nadchádzajúceho poroku. Tešíme sa na prezentáciu priorit, takže nech sa páči, ja odozdávam našim hosťom hneď slovo slovo. Vážená pani predsednička, dámy a páni, v prvom rade by som vám rada poďakovala za pozvanie na vaše zasadnutie a Samozrejme, máme veľký záujem na tom, aby náš dialog pokračoval počas eh, šiestich mesiacov našej, našej predsedníckej práce. Som presvedčená, že spoločnou, že sa dostaneme konšlinou spoluprácou k tomu, že sa nám podarí uzatvoriť e, jednotlivé legislatívne spisy. Nemáme však veľa času, ako ste pripomenuli, ehm, nemáme však veľa času, ale ako ste povedali, budeme sa snažiť o čo najlepšie výsledky a o realizáciu európskej agendy. Rumunsko zastáva predsedníctvo Európskej rady po prvý krát. A tu vás chceme ubezpečiť, že sme pripravení a že so všetkou vážnosťou pristupujeme k tomu, aby sa nám podarili, aby sa nám podarilo dosiahnuť dobré výsledky v záujme európskych občanov. Na to, aby sa nám podarilo dosiahnuť vytýčené ciele, rátame so spoluprácou parlamentu a rady a komisie. Dovolte mi teraz načrtnúť priority nášho predsedníctva a príslušné ciele. Ide o e, teda ide hlavne o priority v oblasti boju proti klimatických zmien mm, a ďalšie environmentálne témy. Máme štyri piliere, Európa ako globálny hráč, Európa bezpečnosti, Európa spoločných hodnôt, klimatické zmeny, e, ochrana životného prostredia spadajú pod pilier Európa konvergentnosti vzhľadom na národný kontext a príslušnú agendu rumúnske predsedníctvo má nás sledovné prioritné oblasti. Klimatické zmeny, biodiverzita, udržateľný rozvoj a e, vodohospodárstvo. Respektíve, na, respektíve manažment e, alebo náležité zaobchádzanie s vodou. Kolega, minister, potom predloží predstavia jednotlivé podrobnosti k tejto téme. Rumúnske predsedníctvo by rado uzatvorilo rokovania na spisoch ohľadne emisí CO2, pokiaľ ide o nové ťažkotonážne vozidla. Tento návrh je chýbajúcim e, previazaním medzi regulačným rámcom, ktoré sa týka redukcií emisí CO2 zo svetovej dopravy a to je veľmi dôležité na na, je to dôležité z toho pohľadu, aby sa nám naozaj podarilo znížiť CO2 emisie. Je to dôležité aj z pohľadu dosahovania cieľov, ktoré sme si definovali pri boji proti klimatickým zmenám. Samozrejme, je tu aj nariadenie o zdieľaní úsilia, z ktorého vychádzajú členské štáty pri, pri redukcii svojich e, národných úrovní emisí CO2. Rumunské predsedníctvo by rado pokročilo aj v rokovaniach ohľadne nového programu LIFE, to je nový program, ktorý sa týka životného prostredia a klimatických opatrení. Našim zámerom je uzatvoriť rokovania k hlavnej časti textu. Ako viete, že pokiaľ ide o otázky, horizontálne otázky či finančné obálky, tie budú môcť prebehnúť až po zásadnú stretnutí so šéfmi štátov a vlád k viacročnému finančnému rámcu. Rumunské predsedníctvo očakáva, že sa bude konštruktívnym spôsobom rokovať s Európskym parlamentom o týchto dôležitých spisoch. Zároveň očakávame, sme aj návrh komisie ohľadne nariadenia eh, o nahlasovacích a overovacích mechanizmoch, ktoré sa týkajú znižovania emisí CO2 v námornej doprave. K tomuto spisu sa potom začnú rokovania na pôde rady a urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sa nám podarilo pokročiť v týchto rokovaniach. Naše úsilie sa bude zameriavať na organizáciu politických diskusí, budeme sa snažiť pokročiť čo, v čo najväčšej miere. A Ďalej budeme pracovať na jednotlivých témach, ktoré sa týkajú klimatických zmien. Naša diskusia by mala byť inkluzívna a mala by umožniť všetkým stranám a najmä aj európskym občanom porozumieť tomu, ako vyzerá navrhovaný um, sociálny model. Budeme ďalej pracovať na analýze všetkých možností, ktoré v súčasnosti máme. Udržateľnosť je veľkou výzvou pre celú planétu a treba ju vnímať aj ako um, niečo, čo je dôležité pre všetkých, pre celú planetu do nadchádzajúcich 10 ročí. Musíme sa snažiť aj o vyvážené, vyváženú tranzíciu. Nemôžeme zabudnúť na našich občanov našu planetu. Ďalej, ochrana biodiverzity. Pokiaľ ide o pokiaľ ide o túto tému, musím povedať, že v našej krajine sa nachádza veľa ploch, ktoré spadajú pod sústavu Natura 2000 a výsledky COP14 ukazujú, že je zásadné, aby sme sa do budúcna aktívne venovali príprave eh, realizácie cieľov COP Pekingu a aby sme eh, účinnými krokmi nadvezovali na plány, ktoré sa týkajú biodiverzity. No a to by malo nastaviť globálny rámec po roku 2020. V tejto súvislosti v Bukurešti v máji plánujeme zorganizovať v rámci neformálnej rady ministrov životného prostredia a um, plánujeme zorganizovať neformálnu diskusiu ministrov, počas ktorej sa budeme zaoberať aj revíziou Európskej stratégie k biodiverzite po roku 2020. Rovnako by sme by som vám rada by som rada vyjadrila, že nám naozaj veľmi záleží a um, oceňujeme závery cop e, 14. Mm, a v tejto súvislosti budeme na tejto téme aj ďalej pracovať. Pre Rumunsko je veľmi dôležité, aby jednotlivé ciele boli náložite realizované. V Bukurešti zorganizujeme 7. a 8 júna k téme k téme riešenia environmentálnych výziev, Ministri si vymenia názory, pokiaľ ide o greening európskeho semestra. Potom, pokiaľ ide o, o realizáciu, aj samozrejme budú sa venovať aj realizácii environmentálnej legislatívy. Plánujeme zorganizovať aj politickú diskusiu k endokrinným disruptorom, vychádzajúc z oznámenia komisie. Tu ide o tému, ktorá vyvoláva obavy Um, u vedcov, ale aj u širokej verejnosti. Vzhľadom na údaje, ktoré máme v tejto chvíli k dispozícii, bude treba prijať eh, ambiciozne opatrenia s tým, že musíme vziať do úvahy aj eh, nástroje, ktoré máme v rukách a ktorých úlohou bude um, zredukovať negatívny dosah týchto disruptorov. Mm, uznávame ďalej, že životné prostredie je motorom zeleného rastu, je dôležité pre konkurencieschopnosť, eh, vytvára pracovné miesta a prosperitu. A preto sa téme ochrany životného prostredia musíme venovať viac a viac. Naše predsedníctvo urobí všetko, čo je v jeho silách, aby sme sa ubezpečili, že um, štvrté zasa- zasadnutie UNF4 v marci v Nairobi, ktoré sa bude um, konať, alebo teda ktoré sa sa bude koncentrovať na inovatívne riešenia, súčasné výzvy a udržateľnú lokálnu výrobu a my si myslíme, že e, výsledky by potom mali viesť e, k udržateľným výsledkom a riešeniu environmentálnych výziev. Vzhľadom na dôležitosť, ktorú kladieme na, implementáciu agendy 2030 v prípade udržateľnej rastu. V Budapešti v apríli zorganizujeme medzinárodnú konferenciu Agenda 2030 partnerstva pre udržateľný rozvoj. Rovnako podporujeme aj prípravnú fázu uh, um, Ehm, ktorá sa venuje právnemu rámcu, ktorý má za ktorého cieľom je zlúčenie environmentálnych nástrojov a ich posilnenie. Okrem UNE 4 sa Rumu, rumúnske predsedníctvo sa ubezpečí, respektíve budeme sa cestou našej účasti snažiť o čo najlepšiu realizáciu definovaných cieľov. Budeme sa teraz účastňovať ako rumúnske predsedníctvo na všetkých medzinárodných podujatiach v tejto oblasti. Um, ehm, 8. konferencia strán, um, stretnutie k ESPO dohovoru um, v Ženeve, na trilaterálnej konferencii strán príslušných dohovorov z, v oblasti v oblasti e, odpadu v Bazileji. Ďalej to bude 7. plenárne zasadnutie medzivládnej platformy k biodiverzite a ekosystémom, ktoré sa bude konať v Paríži 29. apríla až 4. mája. ďalej to bude 18. konferencia strán, ktorá sa bude konať k dohovoru CITES na Sri Lanke. Um, potom to bude aj medzinárodné zasadnutie v Bonne um, medzi 17. a 27. júnom. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a dovolte mi ešte raz dôrazniť, že sme odhodlaní sa ubezpečiť um, a budeme sa snažiť o to, aby predsedníctvo prispelo svojim dielom k riešeniu výziev a um, je to poprvýkrát, ako som uviedla, čo sme za predsedníckým stolom, čo sme predsedníckou krajinou a robíme maximum a všetko, čo je v našich eh, silách. Samozrejme, spoliehame sa aj na vašu podporu, aby s tým, že Samozrejme, vašu pomoc a podporu potrebujeme na to, aby sa nám podarili vytýčené ciele realizovať. Musíme si musíme si mm, definovať e, spoločné ciele, spoločné záujmy na to, aby sme mohli hľadať spoločné riešenia. Rada by som ešte ešte zdôraznila, že mm, naše úsilie samozrejme nadvezuje nad, pred, nad prácu predchádzajúcich predsedníctiev. Budeme nezávislým sprostredkovateľom, tzv. honest broker, a budeme sa snažiť, aby sme sprostredkovali a pracovať na tlivých témach tak, aby sme sa dopracovali k spoločným záujmom. Európska spoločná hodnota. To je moto nášho rumúnskeho predsedníctva a ja si želám, aby naša práca, aby z našej práce potom profitovali európsky občania. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz by som poprosila pána Beneša, aby odprezentoval priority svojej oblasti. Vážená pani predsednička, dámy a páni. Rumunsko ako predsednícka krajina bude podporovať všetky snahy, ktoré povedú k dynamickejšej Európskej únii a to so zámerom, aby rozhodovací proces v Európe sa približil občanom. Pokiaľ ide o management vôd, to je jedna z našich priorít. Pohnutie rokovaní v týchto otázkach na dvoch zložkách bude pre nás prioritou počas rumúnskeho predsedníctva Áno, smernica o pitnej vode je najdôležitejším nástrojom, ktorý tu je na to, aby, zabez, aby sa zabezpečila vysokokvalitná pitná voda v Európskej únii. Pôvodná smernica bola prijatá už pred 20 rokmi a tento návrh má za cieľ, aby sa zlepšili niektoré veľmi dôležité prvky, ktoré boli identifikované v rámci RIFITu, ako napríklad aktualizácia parametrov kvality alebo nový systém monitoringu vychádzajúci z rizík, harmonizácia štandardov, ktoré sa používajú pri prokope ktoré dochádzajú do kontaktu s vodou, zlepšenie prístupu k vode a lepšie sústredenie sa na spotrebiteľa tak bulharské ako aj rakúske predsedníctvo urobili všetko na to, aby zabezpečili pokroky v rokovaniach v tejto otázke. Rumunské predsedníctvo skutočne sa veľmi venuje tejto téme na to, aby sme vážnym spôsobom urobili v tejto oblasti pokrok. Už januára sme mali tri zasadnutia pracovných skupín a snažíme sa nás vyvážené riešenia, pokiaľ ide o technické ako aj politické otázky v tejto zložke. Budeme aj naďalej veľmi sa venovať tejto práci a budeme spolupracovať práve s vami v najbližšom období na to, aby sme zistili, do akej miery je zrealizovateľné tieto rokovania posunú dopredu. Našou hlavnou prioritou je, aby sme našli vyvážený text kompromisného znenia, ktorý zabezpečí správnu mieru ochrany tak ľudského zdravia, ako aj ochrany životného prostredia a že to nepovedie k nejakým navýšeným nákladom pre našich občanov. Na druhej strane, pokiaľ nedostatok vody to postihuje tretinu európskeho územia, a to počas celého roku. A teraz tu nehovorím iba o južných častiach Európy. Má to negatívny vplyv aj na životné prostredie a hospodárstvo. Využívanie odpadovej vody je alternatívnym riešením na to, aby sa zmenšil ten tak, pokiaľ ide o zdroje vôd, ale toto sa musí realizovať bezpečným spôsobom, aby to bolo zároveň aj neveľmi nákladné. Pokiaľ ide o obehové hospodárstvo, ešte v maji 2018 Európska komisia navrhla návrh, pokiaľ ide o nariadenie, ktoré bude stanovať minimálne požiadavky týkajúce sa využívania vody na polievanie. Ako viete, tento návrh sa sústredí na spoločný prístup na úrovni Európskej únie pokiaľ ide minimálne požiadavky v oblasti opätovné využívania vody. Poskytli sa tam určité prvky prediktability pre operátorov, ktorí by chceli investovať do využívania odpadovej vody a zlepšili sa zároveň aj regulačné podmienky. Rumunské predsedníctvo zamýšľa pohnúť tieto rokovania v tejto téme na úrovni rady ďalej A našim cieľom v tomto kontexte je, aby sme zorganizovali politickú diskusiu na Rade pre životné prostredie v marci a snažíme sa dosiahnuť všeobecný prístup na rade, ktorá sa má konať v júni. Tešíme sa na výsledky vašej práce, pokiaľ ide o túto tému. Na záver by som už povedal iba nasledovné. Berúc do úvahy globálne hodnotenie, ktoré realizovala komisia ohľadne regulačného rámca týkajúceho sa vôd, zároveň berúc do úvahy aj medzinárodné diskusie, ktoré sa týkajú dosahovania cieľov ohľadne agendy 2030, pokiaľ ide o morské prostredie, berúc do aj závery rady v tejto oblasti, bude sa konať ministerská konferencia ohľadne vody 21. a 22. mája, a to v Bukurešti v parlamente. Teším sa na vaše otázky a budeme sa snažiť reagovať čo možno najhlbkovejšie na vaše otázky otázky. Ďakujeme pekne, vážený pán minister. Kolegovia, kolegyne, tak ako to zvykom, je zvykom, Teraz dostanú slovo koordinátori alebo ich náhradníci, každý dostane dve minúty a potom dostanú možnosť ministri reagovať na vaše otázky a potom bude druhé kolo. Takže nech sa páči pán Líze. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Ďakujem pekne aj e, predstaviteľom rady. Chcel by som sa venovať dvom témam. Ochrana klímy. Európska komisia, to ste už povedali, predstavila svoje predstavy, pokiaľ ide o dlhodobú stratégiu, a to až do roku 2050. Ja osobne, a myslím si, že tu hovorím v mene viacerých kolegov a kolegy, považujem za veľmi dôležité, že to komisia predstavila. A my by sme chceli vás požiadať, aby ste urobili všetko, čo sa dá spolu s predsedom rady Tuskom, pánom Tuskom, aby by sa rada tomuto dokumentu venovala a ak je to možné, tak na samite, kde sa bude hovoriť v Zibiu o budúcnosti Európskej únie, aby sa rozhodla rada ohľadne stratégie, akým spôsobom sa v tejto oblasti vyberať dopredu. Požiadal by som vás, aby ste možno povedali k tomu, aké veci plánujete, pretože to treba pripraviť spraviť na expertnej úrovni, aby sa to potom mohlo prediskutovať na Európskej rade. Ďalšia vec sa týka čistoty vzduchu. Za posledné roky sme dosiahli veľké úspechy, pokiaľ ide o jemný prach a e, oxid dusičitý. No, ešte sme sa však nedostali tam, kam sme sa chceli. Ešte pred nami veľa práce. Máme tu kritické diskusie, ktoré prebieha ohľadne toho, či sme stanovili skutočne dobré hodnoty. Ja by som sa chcel spýtať, či tieto vedecké diskusie ste sledovali a akým spôsobom na to dokážete zareagovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Dali. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ďakujem pekne obom ministrom, pani ministerke a pánovi ministrovi. Teším sa, že ste prišli medzi nás na túto rozpravu a že že nám prezentujete priority, ktoré ste predstavili a ktoré súvisia s témou životného prostredia. My vítame tieto priority z pohľadu našej politickej skupiny, pretože vaše predsedníctvo je vo fáze, kde sa završujú, završuje mandát súčasný Európskeho parlamentu. Budeme teda hovoriť aj o Brexite a tak ďalej. Avšak, pokiaľ ide o tie priority, ktoré ste tu boli spomenuli, by som sa chcela sústrediť na niektoré z nich. A chcela by som sa spýtať, aby poprosiť vás o viac informácií ohľadne toho, akým spôsobom chcete dosiahnuť tieto ciele a priority, ktoré ste spomenuli. A pokiaľ ide o nový nástroj pre spájanie Európy, Connecting Europe Facility, spomenuli ste, že Európska únia takisto vytvorí fond pre alternatívne palivá, fond pre elektrické elektromobily. Spýtala by som sa, či by ste nám mohli dať detálnejšie informácie hľadne toho, ako chcete dosiahnuť a implementovať tieto priority. Takisto ste hovorili o tom, že tu budú prebiehať diskusie ohľadne pozície pozície, stanoviska, ktoré treba pripraviť ohľadne strategických plánov v oblasti batérií. A vy ste povedali, že budete plánovať kroky, ktoré sa musia urobiť, vykonať na to, aby Európska únia bola vodcom práve pokiaľ ide o skladovanie batérií. A predtým než sa dostanem na záver, by som chcela povedať, že my očakávame, že vaše predsedníctvo takisto bude sa sústrediť téme, bude sa sústrediť na tému dekarbonizácie v doprave, pre všetkým pokladie štandardy CO2, pokiaľ je ťažkotonážne vozidla, takisto aj pokiaľ o smernicu v tejto oblasti. Ja viem, že sú to témy, ktoré sú veľmi kontroverzné, a to práve na rade, pretože členské krajiny majú rôzniace sa pozície, ale my dúfame, že rumunské predsedníctvo dokáže nájsť kompromis. Chcela by som povedať, že sa veľmi teším, že rada prijala kompromis, ktorý sa týka práve tých nízkotonážnych vozidiel a že predsedníctvo dosiahlo dohodu na tomto zasadnutí. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Demesmaker. Ďakujem pekne. Ďakujem. Vážení ministri, pani ministerka, pán minister, vítame vás v našom výbore. Ako bývalý spravodajca téme biofit, aby som chcel povedať, že príroda a rozmanitosť sú pre mňa veľké priority a ja som presvedčený o tom, že aj vy to máte takto. Pán minister na to už poukázal. Rumunsko je takou pokladnicou, pokiaľ ide o tú rôznorodosť druhovú. Napríklad v Karpatoch nájdeme ešte veľa veľkú nedostupnutú plochu, kde sú rastliny, ktoré sa nenachádzajú nikde inde, sú tam rysy, vlci, medvede, ktoré sa už pravdepodobne nenachádzajú inde. Ale pokiaľ ide o zvyšok Európskej únie, pokiaľ ide o zvyšok sveta, bohužiaľ, tá situácia vyzerá úplne inak. Verenigde Naties Boer voor Biodiversiteit, eh, mevrouw Christiana Pascal. Pani Christiana Kaspalo, ktorá je riaditeľka na úrovni OSN pre druhovú rozmanitosť ešte pred klimatickou konferenciou v Egypte, varovala pred tým, že v priebehu dvoch rokov budeme musieť riešiť práve krízu týkajúcu sa druhovej rozmanitosti, pretože človek je na najlepšej ceste zničiť samého seba. Máme tu globálnu krízu druhovú, ktorá pre mňa má skutočne širokospektrálne dopady, rovnako ako aj klimatické zmeny. Máme tu takisto aj index Living Planet, žijúcej planety, ktorý bol ešte minulý rok zostavený práve zo strany Svetového fondu pre prírodu. Tu sa poukázalo na to, že vyhyn... E, miznutie druhov prebieha veľmi rýchlo. Máme 60 menej divých zvierat ako predtým. Intenzívne polnospodárstvo nadmerný rybolov, vypalovanie lesov. To sú najväčšie hrozby práve pre túto druhovú rozmanitosť. A vy, miznutie druhov, to súvisí práve s týmito procesmi. Udržanie tejto druhovej rozmanitosti musí byť prioritou, pokiaľ je udržateľný Európa, ktorú mám pár otázok. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby členské štáty boli podporované, pokiaľ ide o prechod smerom k udržateľnej udržateľnému obehovému hospodárstva. Práve na to sústredí ten obehový program. Ten program, ktorý sa nazýva LIFE, je dôležitý na to, aby sme chránili druhovú rozmanitosť. Investovanie prostredníctvom týchto programov je kľúčové pre podporu prírody a ľudí. A teraz tu od vás počúvam, že ste zaznamenali veľké pokroky, respektíve si očakávate určité pokroky v rámci rokovania ohľadne tejto témy. Mohli by ste to bližšie vysvetliť, čo sú pre vás významné pokroky a podporujete Európsky parlament v jeho snahe, pokiaľ ide o snahu navýšiť prostriedky do tohto fondu LIFE. A posledná otázka, ako vy vidíte túto požiadavku, aby to bola väčšia koherencia medzi jednotlivými európskymi fondami, to sa týka predovšetkým fondu LIFE a politiky polnohospodárstva a politiky územnej celistvosti. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo ďalší rečník. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne obom ministrom, hovorí pán Gerbrany, za to, že navštívili náš tropický ekosystém tu v parlamente. Teším sa, že ste prišli medzi nás obaja. Mám dve témy, ktorým by som sa chcel venovať. Tá prvá sa týka dlhodobej stratégie pre klimatické klimatické zmeny až do roku 2050, to je kľúčové. Nie len pokiaľ ide o klimatické problémy, ale hospodárske otázky, ktoré s tým súvisia. Keď sa pozriete na čísla, ktoré dostávame eh, v rámci hodnotenia dopadu zo strany Európskej únie, komisie, tak, by sa, tak sa tam uvádza, že by sme mohli ušetriť importy palív medzi obdobím 2030 až 50 na úrovni 2 2 až 3 trilióny, trilióny eur. 3 tisíc miliard. To sa nedá pochopiť, koľko to je vlastne peniazí. Vedeli sme viaceré centrálne banky, ako aj Európska centrálna banka, ktoré varovali pred rizikami súvisiacimi s klimatickými zmenami a takisto sa zvorazňoval význam dlhodobej dlhodobej jasnosti, ktorú potrebujú podniky ako aj ľudia. To, si však neznamená, to však neznamená iba to, že potrebujeme jasnú pozíciu, ktorá by vzýšla z rady ohľadne stratégie do roku 2050, ale to znamená aj to, že musíme zmeniť naše ciele do roku 2030. Takže moja konkrétna otázka, ktorá s tým súvisí, ako budete postupovať na tom špeciálnom samite v maji v Sibiu na to, aby ste to dosiahli? pretože to je veľmi kľúčový summit pre radu. Ďalšia otázka súvisí s biodiverzitou a ja nebudem opakovať to, čo povedal kolega Demesmaker. Chcel by som povedať iba toľko. Ešte treba zdôrazniť závery rady z 9. oktobra minulého roku, kde rada uvádza následovne. Apeluje sa tu na komisiu a na členské štáty, aby sa zvýšili kroky a urobili všetky úsilie v najbližších dvoch rokoch, aby sa riešili tie príčiny divers, straty diverzity a takisto aby sa implementovali tieto stratégie v tejto oblasti, akčné plány, ako aj stratégia európskej biodiverzity do roku 2020. Chcel by som povedať, že počas vášho pre predsedníctva máme jednu z posledných príležitostí na to, aby sme posiednili naše úsilie v tom zmysle, aby sme urobili vážne kroky v oblasti európskej biodiverzity a jej stratégie, takže potrebujeme viac než to, čo bolo urobené doteraz. To znamená prepojiť to možno s inými rozpočtovými oblastiami, ale takisto zdôrazňujeme aj to, že tu je polnohospodárska politika a treba sa pozrieť aj na budúcnosť spoločnej polnohospodárskej politiky. Možno by ste to mohli rozviesť trochu, ako budete pokračovať v týchto témach v tých najbližších mesiacoch na to, aby ste dosiahli cieľe do roku 2020. Ďakujem. Thank you, Madam Chair, and Uh, ďakujem, pani predsednička, ďakujem aj pánom ministrom za uvedenie do problematiky. Bolo mi potešenie minulý týždeň sa zúčastniť na prvom e, trialógu s Rumunskom vôbec. Bolo to e, CO2 a ľahkých užitkových vozidlách, takže teším sa, že e, sa to začne. Teším sa na našu spoluprácu čo ale bude znamenať, že rada jej stanovisko sa budú musieť podstatne zmeniť, ale dôverujem v tomto rumunskému predsedníctvu. Niekoľko problémov už spomenuli môj kolegovia, na ktoré sa chcem opýtať. Klíma, e, dlho dlhodobá stratégia. Nie len summit v Sibiu koncom maja bude dôležitý, ale tiež čo bude predložené, keď sa pôjde do New Yorku v septembri. Vieme, že uh, generálny tajomník OS očakáva niečo e, od šéfov e, vlád štát, no, pokiaľ ide o implementáciu rôznych bariér. Takže čo urobí eh, rumúnska delegácia, aby Európa nebola eh, v New Yorku s prázdnymi eh, rukami, lebo to by bolo veľmi bolestivé, mierne povedané. Druhá otázka. Spomínali ste smernicu o pitnej vode. Naozaj veľmi dôležitá a vidím, že rumúnske predsedníctvo sa snaží riešiť tento problém, ale čo urobíte, aby ste zabezpečili, že stanovisko rady sa približí k stanovisku parlamentu, lebo tam je veľký eh, rozdiel názorový, takže ak sa nepribližia, bolo by komplikované sa dohodnúť. Takže vaša stratégia by ma zaujímala. Ešte dve ďalšie body, najmä pokiaľ ide o konzistentnosť, ktorú očakávam od rumunského predsedníctva pokiaľ ide eh, o environmentálne otázky, ale tiež o trvalo udržateľné financovanie. Nie je to len ekonomická otázka, je to aj otázka environmentálna, aby sme nadefinovali, čo je trvalo udržateľné a čo nie je trvalo udržateľné v rámci financovania. A potom e, reforma e, SPP. Viem, že tu budú aj ministéri zajtra, ale e, SPP by mala byť základom všetkých politik v život, oblasti životného prostredia, ako zabezpečiť zabezpečíme, že to bude plne odzrkadlené v reforme SPP. Ďakujem, pán Eichholt. Tým sme si prešli prvých rečníkov, takže Pani ministerka, dávam vám slovo, aby ste odpovedali na položené otázky a potom pánovi ministrovi Denešovi. Ďakujem pekne za vaše otázky. Chcem povedať hneď na úvod, že všetky tieto otázky sú mimoriadne dôležité pre nás. A ako som už povedala na začiatku, budeme sa snažiť o riešenie našich priorít, aby sme teda urychlili e, riešenie tejto problematiky. Pán Lize, zdieľam s vami túto tú dôležitú obavu, pokiaľ ide o dlhodobú stratégiu EÚ v oblasti klimatických zmien. To je skutočne vec, ktorou sa zaoberáme. A chcem vás ubezpečiť, že predsedníctvo sa bude sa nažiť vytvoriť veľký priestor pre politickú aj technickú rozprávu, pretože je potrebná nie len na rade pre životné prostredie, ale aj na rade pre poľnohospodárstvo, pre eh, konkurencieschopnosť a dopravu Chcela by som vám povedať, že tak urobíme, pretože sa zamýšľame nad možnosťou rozšíriť túto rozpravu aj do rady ECOFIN alebo rady ministrov pre prácu, sociálne veci. Spomínali ste uh, summit v Sibiu koncom mája určite priláka um, vzbudí záujem u mnohých, nielen eh, v Európe, ale na celom svete. My by sme chceli, aby sa táto rada v Sibiu stala dôležitým krokom v procese prijímania dlhodobej stratégie EÚ v oblasti klimatických zmien. Keď hovoríme o klimatických zmenách, myslím, že súhlasíte aj s tým, čo povedal pán analýz, že hovoríme o živote na tejto planéte. Pýtali ste sa ma veľmi priamo na kvalitu vzdušia a diskusie o kvalite vzdušia. To sú súčasťou environmentálnej agendy, na ktorú sa musíme pozrieť. A keď hovoríme my, nie len my, e, predsedníctvo rady, ale aj Európsky e, parlament. A teším sa, že máme v tomto záujmy rovnaké e, tiež komisia. A toto nie je len o členských štátoch EÚ, ale táto problematika sa týka celého sveta. Vypracovávané sú e, posúdenia hraničných hodnôt a e, posudzuje sa návrh komisie. Kvalita ovzdušia má totiž mimoriadný význam pre zdravie ľudí na celom svete. Pani Dali, aj vaše otázky sú veľmi dôležité. Keď hovoríme o dekarbonizácii, o čistých vozidlách, všetci musíme sa snažiť podporovať podporovať projekty, ktoré možno implementovať aj za hranicami. Hovorím o lokálnych e, verejných orgánoch v každom členskom štáte e, až po naše inštitúcie, ktoré tu reprezentujeme a ktoré nám umožňujú sa tu stretnúť a vymeniť si názory. Pokiaľ ide o prvý návrh smernice o čistých vozidlách, to je priorita pre rumunské predsedníctvo, aj keď na prvý pohľad eh, sa vám môže zdať, že slovo čisté znamená niečo úplne eh, čisté, nedotknuté. Našim eh, hlavným cieľom je znížiť znečistenie vzduchu z vozidiel v EÚ. Toto sú e, diskusie, ktoré už e, začali a už sa v nich aj postúpilo. A e, našim cieľom je tento pokrok v ňom pokračovať a s cieľom dopracovať sa k dohode čo možno najskôr. Takže chceme začať čo možno najskôr rokovania s Európskym parlamentom. Sme otvorení, ako som už povedala, budeme sa snažiť byť e, vyváženým predsedníctvom, otvoreným predsedníctvom, predsedníctvom, ktoré chce, aby sa navzájom spolupracovalo, aby sme e, dokončili niektoré do e, dokumenty a práce e, na nich, pretože to sú problémy, e, ktoré sa týkajú nás všetkých. A potom tu bola nadnesená ďalšia zaujímavá otázka. Som rada, že to pán Demesmaker spomenul. A síce biodiverzita. Biodiverzita je prioritou nielen pre e, Rumunsko, je pre nás prioritnou nielen preto, že práve sme predsedníckou krajinou, ale biodiverzita je niečo, na čo všetci môžeme byť hrdí bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzame a preto legislatíva musí skutočne ochraňovať jednotlivé živočišné druhy, e, či biotopy, či hovoríme o rastlinách, e, zvieratách alebo e, veľkých vlkovitých šelmách, o medveďoch, vlkoch. Keď som prezentovala naše priority. Spomínala som, že e, toto je pre nás veľmi dôležitá problematika a budeme e, ju diskutovať aj na samite v e, Sibiu v súvislosti s tými veľkými covidými šelmami. Je potrebné zasadzovať sa o život. Samozrejme, Ehm, to ehm, súvisí s eh, viacročným finančným eh, rámcom. Sme od neho závislí. Čiže potrebujeme finančné prostriedky, aby bolo možné realizovať veľké eh, projekty. Potrebujeme naozaj pokrok v rokovaniach a um, je potrebné rokovania aby v tom štádiu aj ukončiť, aby každý e, členský štát mal k dispozícii finančné prostriedky pre veľké trvalo udržateľné projekty. Tiež som rada, že nielen pán Líza, ale aj pán Kerbrandy spomenuli problematiku dlhodobej klimatickej stratégie. Ako som už povedala pred tým, keď som odpovedala na otázku pána Lízeho. To je vec, ktorá nám spôsobuje problémy. Skutočne chceme, aby summit v Sibiu bol prvým krokom smerom k pariatiu klimatickej stratégie, aby to bol návrh, za ktorý sa zasadia všetci. O cieľoch ste hovorili revízia cieľov 2030 závisí od členských štátov. To si treba uvedomiť. Rumunské predsedníctvo urobí všetko, čo bude v našich silách vždy sa budeme snažiť osmerniť diskusie správnym smerom. Budeme sa snažiť, aby všetky členské štáty mali možnosť sadnúť si za spoločný stôl, diskutovať diskutovať a dopracovať sa k najlepším možným riešením. Takže môžete s nami počítať. Naozaj to myslíme vážne. A budeme sa snažiť zmanéžovať veci tak, aby sa uberali tým smerom, aký si želáte. Pokiaľ ide o stratégiu po roku 2020 pre biodiverzitu. Už som povedala, že biodiverzita je veľmi dôležitá pre budúce generácie a spôsob, akým chránime eh, našu faunu a flóru bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzame. To je niečo, čo robíme pre náš život. Spomínala som o stratégii pre biodiverzitu po roku 2020. Spomínala som, o, o, spomínala som, ako budeme organizovať rozprávy, pretože Mm, niektoré veci bude potrebné zrevidovať. Pán Eichhout, chcela by som vám povedať, Áno, obávate sa o niečo, čo je aj pre nás veľmi dôležité, nové vozidla, dlhodobá stratégia EÚ v oblasti klimatických zmien. Musíme eh, na veciach robiť, aby sme sa dopracovali k tomu, čo nás spája, aby sme dokázali dokázali prijať legislatívu, ktorú potrebujeme. Pokiaľ ide o normy CO2 pre nové ľahké užitkové vozidlá, tento návrh ešte chýba v rámci nariadenia CO2 2 týkajúcu sa cestnej dopravy a je to veľmi dôležité, aby sa znižili stále rastúce emisie z tohto sektora. Takže môžete sa na nás spoľahnúť. Už došlo k určitému pokroku a chceme, aby tie rokovania nám umožnili dopracovať sa v budúcnosti k uzavretiu tohto nariadenia podľa možnosti ešte pred koncom nášho mandátu. Ďakujem pekne. Môžete sa na nás spoľahnúť, myslíme to skutočne vážne a chceme pokračovať v tom, čo začali naši predchodcovia. Ako som už povedala, chceme diskutovať aj iné témy na neformálnej rade v Bukurešti. Veľmi pekne ďakujem. K otázke pán, pána Eckhauta k pitnej vode. Ide, o, ide takisto pre nás veľmi dôležitú otázku. Moja odpoveď je preto následovná. Našou hlavnou prioritou je dopracovať sa k vyváženému kompromisnému textu, aby sme sa mohli ubezpečiť, že ľudské zdravie bude chránené na najvyššej možnej úrovni. A ďalšia vec, pokiaľ ide o harmonizáciu parametrov kvality, prístup k pitnej vode a prístup, ktorý bude vychádzať z hodnotenia rizika a náležitých informácií pre spotrebiteľov. Preto rokovania, ktoré prebehnú a diskusie, ktoré sa počas nich odohrajú, vezmú do úvahy samozrejme aj návrhy Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne, takže druhé kolo, nech sa páči, poprosím na minútu každý rečník. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne aj dvom prítomným ministrom. Vrátila by som sa k tej informácie, ktorú ste nám dali bez nejakých konkrétnych detajlov, pokiaľ ide o tých endokrinné perturbátory, ktoré sa nachádzajú v prostredí a ohrozujú zdravie. Náš parlament prijal robustné kritéria pokrytia identifikáciu týchto perturbátorov, pokiaľ ide o biocidy a pesticídy a teraz treba, byť tieto kritéria identifikácie sa zadefinovali na horizontálnej úrovni aj pre ostatné sektory a typy výrobkov. Komisia odprezentovala stratégiu, ktorá je dobrým krokom správnym smerom, ale chýbajú tu konkrétne opatrenia, ktoré by boli priamo aktivovateľné, všetky predovšetkým pokiaľ ide o potreby našich občanov voči týmto škodlivým látkam. Chcela by som vedieť, čo Európske predsedníctvo chce urobiť na to, aby sa pokúsili rýchlejšie zájsť ďalej. A posledná vec, to sa týka klimatických zmien. Chcela by som spomenúť fiškálnosť ktorá sa týka práve ekologického prechodu. Je to delikátna téma, ktorá sa týka Európskej únie. Na... Sme v prvej línii a musíme rozvinúť stratégiu pre klimu. Zaujímalo by ma vaše návrhy. Ďakujem. Pekne ďakujem. Pani Kostet, pán Brian. Uh, thank You, Ďakujem. Dve otázky je po jednej každému ministrovi. Takže vy ste politik, vy ste politici, ja som politik, my všetci sme tu politici a vieme, že tých priorít Eh, nemôžeme mať 73 napríklad, že je ich len určité množstvo, ktoré si môžeme vytýčiť. Vy máte 4 priority a žiadne z nich sa netýkajú um, klimatických zmien. zmien. Klimatické zmeny sú po, v rámci piliera Európa konvergentnosti. Takže ja sa pýtam, či naozaj sú klimatické zmeny prioritou a prosím, ubezpečte ma, že sú. Potom, pre, potom na tému lesníctva a manažmentu vôd. Lesníctvo je veľmi dôležitá téma. Um, samozrejme, spadá to pod poľnohospodárstvo, ale ak sa pozrieme, um, o akú tému ide, tak to súvisí aj s inými témami, s klimatickými zmenami. Um, keď zvýšime kapacitu lesov, tak môžeme zachytávať viac emisí, viac uhlíka. Um, a takisto uh, je táto téma dôležitá aj z pohľadu navýšenia biomasy, ale ak, by, ak, ak napríklad začneme nahrádzať uh, betón uh, v stavebnom priemysle, ak začneme využívať drevo, ktoré je ktoré sekvestruje uhlík. Samozrejme, že v rámci oblasti biohospodárstva um, a drevo je v tomto ohľade veľmi dôležité, čiže môžete nás ubezpečiť, že skutočne tam vidíte možnosť toho, um, aby túto možnosť, že naozaj lesníctvo bude zohrávať svoju úlohu um, v rámci boja proti klimatických zmien. Ďakujem veľmi pekne. Pán Ausling. Ja, äh, ich hätte mal ganz konkret eine Frage, weil... Áno, konkrétna otázka, pretože aj tak vždy treba povedať, že to sleduje verejnosť. Poznáte možno túto správu z Euronatur, týka sa to vymknuté z kontroly, out of control, vaše parky a lesy sú takisto postihnuté nelegálnym ničením, ale takisto aj štátne povoleným ničením. Našou veľkou úlohou v Európe je, aby sme naše poklady chránili. Ako chcete naložiť s týmto? Aká je vaša dôveryhodnosť je, ak poukazujete na to, že treba implementovať patričné eh, smernice a vo vašej vlastnej krajine dochádza k takýmto prípadom porušovania pravidel. Teraz hovoríme o pánovi Brojcenáro v Brazílii, keď, a sme mu povedali, že ak takto jednoducho budeme obchádzať my s našimi lesmi, tak jednoducho prídeme o našu dôveryhodnosť. Ide tu, o 2000, ide tu skutočne o 2000 hektárov, ktoré sú ešte chránené vo vašej krajine. A druhá otázka. Rada formulovala svoje návrhy, pokiaľ ide európsku polnospodárskú politiku, boli kodifikované. Nezohľadňujú sa tu však viacej, respektíve pokiaľ ide o peniaze. Chcete túto politiku aj vyďalej mať udržateľnú, ale myslíte si, že sú návrhy rady v poriadku? Okay. Uh, Mr. Ja, danke, Frau Ďakujem pekne, pani predsednička, že ste mi dali rečnícky čas. Pani ministerka, vy ste tu už v súvislosti s biodiverzitou hovorila o tých, ktorí vykori, hovorili ste o tých veľkých mesožravcoch, vlkoch, medveďoch, ja poznám, ja pochádzam z krajiny, kde ich máme veľa, takže túto tému môžeme vnímať aj z pohľadu biodiverzity a to rôznym spôsobom. Myslím si, že nie všetko to, čo sa tu deje, videli sme to vlastne, máme medzičasom už 2000 vlkov. Nemôžeme sa tváriť, že to nesúvisí s biodiverzitou. Ja sa pýtam, že akým spôsobom chceme pristúpať k biodiverzite. Ja si myslím, že pokiaľ ide o týchto dravcov, treba myslieť na určitý manažment a treba sa zamyslieť nad tým, ako zabezpečiť rozumné spolužitie týchto dravcov na jednej strane, na druhej strane poľnohospodárstvo mať. A tu nejde iba o ochranu, tu jednoducho ide aj o zásahy do populácií. Na strane komisie sa stále hovorí, že štáty vlastne mali dostatočnú mieru flexibility v tejto téme. Komisia pracuje na dokumente usmernení, kde táto flexibilita zasa sa okliešťuje. Ako to vy vnímate? Chcete v rámci vášho predsedníctva v týchto oblastiach niečo urobiť, alebo si myslíte, že tá situácia je v poriadku? OK, thank you very much. Uh, Madame Serbu. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. V prvom rade by som chcela v Brusili privítať pani ministerku a pána ministra. Želám vám všetko dobre, veľa časti do nadchádzajúcich šiestich mesiacov. Chcem sa spýtať pani Gavrilesku. Minulý rok som bola spravodajkyňou eh, k 7. environmentálnemu akčnému plánu. Správa obsahovala dôraz na niekoľkých otázkach, pokiaľ ide o realizáciu environmentálnej legislatívy. Samozrejme vyvstalo, že v týchto oblastiach sú problémy. A to z toho dôvodu, že chýbala koherentnosť eh, s inými oblastiami európskej politiky a zároveň chýbala aj určitá efektívnosť Eh, z pohľadu eh, financovania týchto oblastí politiky. Vyjadrite sa prosím aj k 7. akčnému plánu a aké, aké, čo plánujete, pokiaľ ide o uzatvorenie tejto témy? Pán Florenc? Áno, pani ministerka, pán minister, oslavujeme, ľubujem do istej miery vy ste mojim 60. predstaviteľom predsedníckej krajiny a za týchto 30 rokov treba povedať, že som už počul veľké množstvo prezentácií a veľa vašich predchodcov som sa zapýtal, ako to vlastne plánujete, pokiaľ ide o implementáciu európskeho práva, pretože vy ste v tej prvej línii. Stačí zostať v Nemecku, nemusím ísť ani do Rumúnska, ja som Nemec. Váš prístup, pokiaľ ide napríklad o prácu, o vode, to je veľmi chválihodné, ale keď sa pozriete na rámcovú smernicu o vode, ktorá sa už 25 rokov implementuje, tak by som vás chcel varovať, že na tých predsedníctvách je veľa podvodníkov, ktorí sa snažiu, snažia nájsť všetky možnosti, ako by sa to nemuselo implementovať. Takže želám vám veľa úspechov. Buďte opozretní. Možno je to aj tak, že v niektorých prípadoch sme urobili možno až príliš. Možno, že to sa nedá vylúčiť, a že potom členské krajiny práve preto to potom neimplementovali. Ak sa pozrite na smernice za ostatné roky, ako boli implementované, tak zajtra vám už nebude chutiť ani, nebudú chutiť ani raňajky, takže prosím vás, dávajte pozor na to a buďte prísni. Ďakujem zelený. Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť, pani predsednička. Vážená pani ministerka, vy ste hovorili o veľkých dravcoch, veľkých eh, mesožravcoch, projektoch. Ehm, aj kolegovia sa už k tomu následne vyjadrili. Ja som maďarským poslancom a zastupujem ehm, vaš, sme vašou susednou krajinou. Chcem vám poďakovať za trpezlivosť a aj za to, že naozaj ste pristupovali ehm, veľmi pre premysleným spôsobom k tejto otázke a myslím, že postup, ktorý ste zvolili, bol veľmi dobrý. Samozrejme, ja rozumiem tomu, že táto téma predstavuje určitú výzvu. Viem, že zorganizujete konferenciu a ja som vám za to veľmi povďačný. Ale chcem sa teraz spýtať, máte nejaké plány? Ak, budú, ak sú k dispozícii nejaké inteligentné technológie. myslíte si, že niektoré technológie tohto typu by bolo možné využiť za týmto účelom, aby, um, aby sme dokázali túto situáciu nejakým spôsobom manažovať, pokiaľ ide o vlky, rysy a podobne. Nech sa páči ďalší rečník. That's no, very tempting, Chair, but I'll forego that. Nie, nie, už druhýkrát by som si ne, neželám vystúpiť, takže toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne, takže nech sa páči, to uzatvá, tým uzatváram zoznam rečníkov v rámci druhého kola, takže nech sa páči, pani ministerka, máte slovo a následne potom zareaguje pán minister. Takže ďakujem veľmi pekne. Pani Grostet. Endokrinné disruptory by sú určite problémom. Diskutovali sme o chemikáliách a o tom, kde môže dojsť k nesprávnej organizácii v tejto súvislosti, ale samozrejme súvisí to s ľudským zdravím, s našim zdravím. Preto sme navrhli na Rade ministrov v marci rozprávu k tejto téme. Samozrejme, musíme sa pripraviť aj v rámci ministerstva zdravotníctva a zdravotníckých výborov. Musíme venovať pozornosť aj tomu, čo hovorí vedecká obec, tomu, čo hovoria občania a v neposlednom rade aj to, musíme načovať aj tomu, čo hovorí oznámenie komisie. A práve preto sme sa rozhodli zorganizovať túto diskusiu. A ja som presvedčená, že počas nášho predsedníctva takáto diskusia ktorá povedie k relevantným záverom. Vyjadrili ste sa aj k zdaňovaniu. Hovoríme tu o klíme a predtým, keď som reagovala na otázky pána Lízeho, tak sme hovorili aj o stratégii s klimatickými zmenami a ja som povedala, že by sme radi o tom diskutovali nielen na Rade pre hospodárstvo, energetiku a ďalších e, formáciách rady, ale aj v rámci Rady ECOFIN. Preto chceme diskutovať diskutovať e, o tejto téme na viacerých fórach a chceme hľadať tie správne odpovede. Pán Brennan, ja vás ubezpečujem, že keď sme zaradili klimatické zmeny na zoznam našich priorít, tak to nebolo náhodne. Predtým sme hovorili o endokrinných disruptoroch, klimatické zmeny vedú práve aj k tomu. Takže prosím, buďte si istí, že rumunské predsedníctvo si želá, aby veci išli smerom Parížskej dohody. A že sme za realizáciu potrebných opatrení. Pán Dorfman, vy ste hovorili o veľkých mesožravcoch, ale aj pán Zány hovoril o tejto istej otázke. Pýtali ste sa, či by sme mohli využiť e, za týmto účelom niektoré inteligentné technológie, aby sme dokázali tieto druhy chrániť. No už môžeme sa pozrieť, čo je možné konkrétne v tejto súvislosti urobiť. Samozrejme, nie je, nie je to nie je náhodou, že sa, sa e, bude konať rozpráva k veľkým mesožrávcom, veľkým drávcom na rade e, životného prostredia, pretože chceme zistiť, aké sú problémy, ktoré jednotlivé členské štáty majú v tejto oblasti a čo treba meniť, aké opatrenia treba prijať na to, aby, na to, aby sa tieto veci riešili aj z pohľadu migrácie jednotlivých druhov. Tieto druhy, eh, aj na tieto druhy má vplyv, majú vplyv klimatické zmeny, takže ja chcem ubezpečiť pána Brenena, že robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme pokročili aj v tejto téme na rade ministrov v Bukurešti. Ehm, dúfam, že táto téma priláka záujem a že to povedie eh, k príprave eh, záverov a že potom obsah záverov naozaj eh, bude taký, aký, sme si, aký by sme si želali. Pani Serbu hovorila o, o 7. environmentálnom akčnom pláne. Pýtali ste sa na to, ako budeme ďalej postupovať v tejto súvislosti. Áno, presne, dopadová štúdia k 7. environmentálnemu akčnému plánu by mala byť e, niečím, e, o čo sa budeme snažiť a mali by sme sa k tomu prepracovať v závere nášho mandátu. Samozrejme, bude to závisieť od vývoja, ale um, ja vás budem následne ešte informovať, ale na teraz rokovania pokračujú, pretože ide o dôležitú tému a ide o tému, ktorá ide ruka v ruke s e, realizáciou environmentálnych smerníc naprieč všetkými oblastiami. Keďže životné prostredie nie je dôležité len pre zdravie, ale aj pre hospodárstvo, energetiku, poľnohospodárstvo a podobne. Takže veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči, pán minister. Máte slovo. Veľmi pekne ďakujem. Pán Brennan, vy ste sa pýtali na dôležitosť lesného hospodárstva, pokiaľ ide o absorpciu emisí CO2. Pýtali ste sa na jeho úlohu v rámci mm, klimatických zmien. Môžem vás ubezpečiť, že sme si plne vedomi dôležitosti lesov a úlohy, ktorú zohrávajú, pokiaľ ide o zníženie dopadu klimatických zmien. My podporujeme e, náležitú správu v tejto súvislosti, aby sme sa ubezpečili, že bude platiť rámec, ktorý povedie naozaj k redukcii emisí CO2. Pán Heusling, To, čo hovoria médiá k nezákonnému odlesňovaniu, nuž e, majú ale na mysli nezákonnú ťažbu. Nejde o generalizáciu fenomén. Hovoríme o nezákonnej ťažbe v súkromných lesoch, kde neexistuje alebo neexistovali žiadne služby, pokiaľ ide o stráženie týchto lesov. My sme spustili tematické medziinštitucionálne kontroly, ktoré vykonáva policia a ďalšie orgány, aby sme sa ubezpečili, že zákon bude dodržiavaný. A pán Florenc Ja by som vám rád poďakoval za položenú otázku. Smernica o pitnej vode je najdôležitejšou smernicou v tejto oblasti. Ciele, ktoré nastavuje, sú veľmi ambiciozne a my jej, monitor- a my jej implementáciu monitorujeme. I keď sme si vedomi toho, že na implementáciu máme len obmedzený čas. Nechceme znižovať ambície tohto cieľa, ale potrebujeme ešte čas. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne našim hostom, pani ministerka, um, pán minister. Ja by som rada poďakovala za to, že ste zareagovali na otázky kolegov. Veľa šťastia do vašej predsedníckej práce a buďte si istí, že veľmi radi budeme samozrejme samozrejme s vami naďalej spolupracovať, pokiaľ ide o jednotlivé spisy, o ktorých sa tu hovorilo. Takže kolegovia, pár minút e, technická prestávka, e, než e, naši hostia odídu a hneď budeme potom pokračovať v našom programe. Takže mimoriadne zasadnutie sa bude konať v Štrásburgu 14. februára a bude to konkrétne o 8.30 ráno a na zasadnutí sa bude hlasovať o stanovisku k návrhu mm, o plánoch SPP. Návrh programu rokovania bude rozoslaný neskôr. Následne, po schválení správy výboru PEST, Morán Kamper zapracoval, teda sa stali členkami sekretariatu, teda opätovne vítam vás späť. Dnes máme 15 jazykov, tlmočenie nie, a ako zvyčajne ako zvyčajne zasadnutie sa vysiela naživo. Všetky dokumenty sú k dispozícii elektronicky. V rámci svojich zložiek máte zápisnice z našich zasadnutí, ktoré sa konali eh, teda ide o zápisy zo šiestich zasadnutí. Ak nemáte pre pred koncom dnešného zasadnutia, respektíve ak mi nepoviete, že namietate voči obsahu týchto zápisníc pred koncom zasadnutia, tak budem považovať za schválené. Potom, pokiaľ ide o medziinstitucionálne um, diskusie, pokiaľ ide o prekast ehm, prezidentným organickým látkám. Tam sa konal trialog eh, ešte v decembri a napriek úsiliu eh, sme nedosiahli ehm, kompromis. Išlo o, išlo o, išlo o koncentračné limity látok, ktoré sa nachádzajú v prílohách 4 a 5 a nástroj na ich modifikáciu, ktoré predstavovali problémy. Návrh komisie predpokladá koncentračné limity, ktoré by mali byť uvedené v prílohách 4 a 5 a v delegovaných aktoch. Ehm, ehm, mandát rady predpokladá vyškrtnutie týchto hodnôt z príloh a prijatie cestou vykonávacích aktov. Trialóg by sa mal konať v januári, ale dátum ešte stanovený nebol. Pokiaľ ide o výkonnostné normy eh, pre vysoko Ehm, to, to naš vozidla. Tam sa koná 3 a 8. januára, vymenili sme si názory a účelom alebo cieľom bolo, aby sa zákonod, spoluzákonodácia vyjadrili k tejto téme, k technickým úrovniam. Uvidíme, čo, čo vyvstane z tejto diskusie a uh, Zajtra, 22. januára, sa bude konať druhý trialog k tejto téme. Následne program k program live, teda na, nariadenie live. Prvý trialog sa konal de, 9. februára vyjadrili sme naše pozície. Prvá, prvá na názorov sa už udiala k tým hlavným témam a vyvstalo, že prístup troch inštitúcií sa v niektorých bodoch zhoduje s výnimkou cieľov projektu projektov, rozpočtových otázok, mier spolufinancovania, zemepisné rovnováhy a ustanovení, ktoré sa týkajú implementácie programu cestou vykonávacích delegovaných aktov. Preto sa parlament dohodol, že bude, že deleguje tieto veci na technické politickú úroveň a potom 7. februára bude pokračovať diskusia o tejto téme. Potom pokiaľ ide o e, hodnotenie rizika v potravinovom reťazci, prvý triál, prvý triál prebehol v pondelok. Všetky tri inštitúcie boli na tý rok zastúpené. Mm, mnohé veci sa posunuli na technickú úroveň. Ehm, e, trošku nás tlačí čas, čiže dohodli sme sa, že politické veci budú tiež diskusie na technickej úrovni a tam sa pripravia aj podklady pre ďalšie diskusie. Druhý trialog sa bude konať 24. teda vo štvrtok. Takže toľko k správe z, inštit, in, z medziinstitucionálnych rokovaní. Poďme teraz už ďalej. E, sezónne zmeny času. Pán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 v spoločenstve, v opinii publicznej. Veľmi pekne. Ďakujem pekne. Mali sme dlhú diskusiu v spoločnosti o tomto. Mali sme tu lekárov, farmárov a tých, čo pracujú v doprave, ktorí o tomto hovorili. A v súčasnosti tým štandardným časom je teda zimný čas. Unii Europejskiej. E, Takže vychádzame teda z toho zimného času a preto je veľmi uspokojivé pre nás, že Môžeme akceptovať túto iniciatívu Európskej komisie a toto je teda výsledok, alebo to pochádza zo stanoviska miliónov európskych občanov a takisto aj stanoviska tu. Komisia prijala rozhodnutie, že bude revidovať tieto sezónne zmeny a budeme mať teda letný čas a prebehli aj konzultácie, či by tu malo dôjsť k zmene alebo nie. Takže výbor Envy v Európskom parlamentu parlamente vypracoval dokument, ktorý sa takisto týka aj verejného zdravia a životného prostredia, toho, aký to má dopad na občanov a aký dopad to má na členské štáty. Je tu takisto dosť veľký tlak zo strany spoločnosti, Lekári sa takisto vyjadrili, pretože sú tu určité otázky ohľadne zdravia a nesmieme na to zabúdať. Máme tu určité zdravotné problémy, ktoré súvisia s tými časovými posudmi. Máte tu krátkodobé efekty, niekedy to je iba pár dní, teda po týchto časových zmenách, ale niekedy sú to aj dlhodobé zdravotné dopady. A táto zmena má určité výhody, a, ale aj plusy. Má to negatívny dopad, pokiaľ ide o biorytmus človeka, ale ešte v súčasnosti preskúmávame tieto špecifické efekty a robíme teda výskum tak, aby sme videli, ako sa ľudské telo adaptuje na sezónne zmeny. A takisto musíme brať do úvahy aj vedeckú literatúru k tejto téme. pretože tu sa pozeráme na blahobyt alebo zdravie európskych občanov a myslím si, že je veľmi dôležité zapracovať to správnym spôsobom. Wskazujące kwestie zdravotné. ale również wziąłem pod úvahy pevné statistiky. Nie len teda, že prebehli konzultácie k tejto téme, pokiaľ ide o zmenu letného času, ale takisto aj sme sa snažili zapracovať štatistické údaje a štúdie ohľadne zmeny z zimného času na letný čas a naopak. Máme štatistické údaje, ktoré poukazujú na to, že tu je napríklad nárast infartov, srdcových príhod a že to je prepojené s týmito zmenami. Takisto aj miera ľudí alebo počtu ľudí, ľudí, ktorí si zobrali život. Takisto tu je prepojenie s určitou nehodovosťou. A toto všetko má dopad na zdravie ľudí. Takže je zaujímavé sa na to pozrieť z tohto pohľadu. Takisto sme v našej správe vychádzali vychádzali z tých analýz, ktoré boli vypracované e, na základe tejto témy. Je tu stále viac štúdií k tejto téme a my sa z nich dozvedáme, že aký to má teda dopad na zdravie. Takže ako som už povedal, máme tu veľké dopady a súhlasím tým, že sú tu určité nevýhody, pokiaľ ide o zmeny. A preto vítam návrh Európskej komisie, pretože sa tu hovorí o dopade na ľudské zdravie. Myslím si, že musíme urobiť všetko preto, aby členské štáty štáty mali väčší manevrovací priestor. Nesmieme zabúdať na to, že ak sa pozriete na tú situáciu zo západu na východ, napríklad od Estonska až po Portugalsko, tak tu hovoríme o, o až o dvojhodinovom časovom posune. Takisto by sme sa mohli pozrieť aj na niektoré zdravotné problémy. Súhlasím s analýzou Európskej komisie a myslím si, že mali by sme nechať členské štáty, aby sa tieto rozhodli aby sme urobili všetko preto, aby tie rozhodnutia ktoré sa príjmajú, boli robené na základe tých informácií, ktoré máme k dispozácii, pretože tu je skutočne veľa, veľa informácií, ktoré treba zobrať do Máme tu informácie z Polska, Litvy, Lotyšska. Sa tu rôznia tie názory medzi krajinami. Ja si myslím, že musíme preukázať dobrú vôľu a pokúsiť sa vyriešiť to teda už raz a navždy. Snažili sme sa to teraz už riešiť celé 10 ročia. A sú tu viacerí e, po, ľudia, ktorí reagujú na tieto zmeny bez problémov, ale treba povedať, že mladí ľudia na to reagujú bezproblémovo, takže treba postupovať obozretne, môže to mať dopad na dopravu, na leteckú dopravu, na polnohospodárstvo a tak ďalej a tak ďalej. Ale bohužiaľ nie vždy máme dostatočný počet empirických údajov, ktoré by smerovali rovnakým smerom a ktoré by nám pomohli prijať nejaké rozhodnutie. Ďakujem. much. Uh, someone else would like to take the floor? Chce sa niekto prihlásiť k tejto téme? Pán Líze je ako e, spravodajca, ale on je na ceste. Pán Danst takisto. Možno by mohla dostať slovo komisia. Nech sa páči. a môžete dostať ešte slovo aj potom, keď tu už prídu spravodajcovia, nech sa páči. Pekné popoludne, vážená pani predsednička, dámy a páni, ja som Peter Demeyer, pracujem v DG Move. My sme sa už stretli so spravodajcom z výboru Envy a Môžem skutočne byť stručný. My sa tešíme, že je tu takéto stanovisko výboru Envy. My podporujeme všeobecné smerovanie. Dobre sme sa my sme sa k tomu vyjadrili a bereme do úvahy všetky tie aspekty, ktoré tu boli, aby sa to posunulo až po rok 2020, berúť do úvahy okolnosti. A tento návrh a stanovisko je v súlade teda s našimi návrhmi. My vítame e, túto odvedenú prácu a tešíme sa na konsolidované stanovisko parlamentu. Prajem vám pekné popoludne, ďakujem pekne.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 Chceli by sme, aby sa táto situácia riešila. Nie som si istý, že ako to dopadne. Máme stanoviská rady parlamentu, takže malo by asi význam a zmysel, aby sme mali ako hraničný rok, rok 2022. Ja by som osobne bol rád, ak by sa to udialo hneď, ale sú tu niektoré veci, ktoré treba brať do úvahy. Nedá sa to preskočiť, takže by to bolo treba urobiť takto poriadku, ďakujeme. Týmto končíme túto tému. Máme tu lehotu 25. januára a bude sa hlasovať venvy koncom februára. Teraz tu máme 4 námietky. Možno sa môžu najprv dosť vyjadriť spolu spravodajcovia. Bart Stajs, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani pani predsednička, kolegovia, kolegyne, vážení predstaviteľia komisie, ktorí sú tu medzi nami prítomní, spolu s ostatnými predstaviteľmi. Mám určité pripomienky, pokiaľ ide o odbyt nových geneticky modifikovaných rastlín. Ide tu o dva druhy kukurice a repky olejné. Nebudem teraz hovoriť o jednotlivých detailoch. Naše pripomienky tie nájdete v návrhu uznesenia, ktorý bol vlastne potom ešte predložený. Ak toto bude prijaté a stane sa to na plénum, tak potom dosiahneme v rámci tohto legislatívneho obdobia 31 pozmeňujúcich návrhov alebo námietok, ktoré budú v platnosti, kde vlastne väčšina bude prijatá prijatá dvojtretinovou väčšinou na plene. Je veľmi znepokojujúce, že musíme zistiť, že komisia aj naďalej povoluje takéto geneticky modifikované rastliny. A k tomu ešte ide aj to, že my treba si uvedomiť, že tu nie je ani na rade ministrov kvalifikovaná väčšina, ktorá by podporovala tieto geneticky modifikované rastliny. A preto my sme prekvapení, že komisia stále takéto veci predkladá a to v čase, keď sa tomu nevenuje až toľko pozornosti v médiách, to znamená v lete alebo cez le- vianočné prázdniny. Zdá sa, že timing je z ich strany dobrý, ale prekvapuje ma to. A pokiaľ ide o deficit demokracie k tejto téme, k tomu sa nebudem vyjadrovať. Rád by som sa možno vyjadril na adresu predstaviteľov komisie. Poprvé, niektoré rastliny geneticky modifikované sú rezistentné na glyfozát a preto ich upotrebenie je zakázané v rámci Európskej únie a my vieme, že to geneticky modifikované repky, olejky a kukurice dostávajú väčšie dávky glyfosátu ako tie, ktoré nie sú rezistentné a preto e, tu pravdepodobne budú väčšie zostatky týchto látok na týchto rastlinách. Už sme tu mali predtým dlhodobé diskusie s komisiou, vtedy komisia povedala, že občania sú bezpečí pred takýmito eh, látkami na základe tých, zostatkových hladín, ktoré boli zistené doposiaľ. Ale v rámci programu, ktorý tu máme do roku 25 nie je tu žiadna povinnosť vo vzťahu k členským štátom, aby tieto zostatkové e, hodnoty testovali. Takže moja otázka pre komisiu. Ako chce vysvetliť komisia to, že si je istá, že občania alebo zvieratá nebudú vystavení takýmto vysokým hodnotám glyfosátu, ak tieto nie sú obligatórne testované zo strany členských štátov. Nebolo by jednoduchšie dovoz všetkých takýchto modifikovaných rastlín zakázať, ak sú rezistentné napríklad voči herbicídom, ktoré nie sú povolené v Európskej únii. Druhá otázka Ako súčasť vedeckého hodnotenia sa zistilo napríklad, že výsadba bavlny, ktorá je z osiva geneticky modifikovaná, tam sa presahujú jednoducho ustanovené štandardy a komisia to pravdepodobne neriadným spôsobom otestovala a na základe dokumentov, ktoré máme, máme informácie o tomto. Zo štúdie v roku 2004 vieme, že napríklad spolu s Hosipolom sú tu problémy, napríklad pokiaľ ide o plodnosť mužov a žien, a to súvisí s tým, že tu dochádza k veľkým hospodárskym stratám, aj pokiaľ ide o chovateľov dobytku, ale aj pokiaľ ide o imunný systém. A toto môže mať dopad na rôzne infekcie. A preto moja otázka je nasledovná. Vy ste tí, ktorí spravujú rizikovosť takýchto osí. Prečo sa tu neurobili ďalšie kontroly? Vychádza, stačia nám tie výsledky zo FC. A ešte posledná vec, bavlna, o ktorej tu teraz dnes hovoríme, má napríklad k dispozícii dva gény, ktoré sú rezistentné na streptoticín a kanamicín. A tieto produkty sú klasifikované zo strany zdravotníckej organizácie ako veľmi dôležité. EFSA v stanovisku <laughs> proti 2004 poukázala, že treba preskúmať takéto markery, pokiaľ ide o rezistentnosť na antibiotika, predovšetkým pokiaľ ide o transgény. A pokiaľ ide o tieto markery, tieto môžu viesť k väčšej rezistentnosti u ľudí a u človeka. Preto moja otázka voči komisii. My všetci vieme, že táto výzva bojovať proti rezistencii na antibiotika je veľmi vysoká a preto sa pýtame, prečo komisia chce tieto geneticky modifikovanú bavlnu pripustiť a dovoliť. Ďakujem to všetko. Ďakujem a teraz mene pána Balaša, pani Lior. Ďakujem pani predsednička, prevzala som zákon ako Kiama Balasa. Prednesenie tohto stanoviska môžem len zopakovať opakovať, že tu hovoríme už veľakrát viac násobne o zlých účinkoch geneticky modifikovaných organizmov 32, nie 31, ako pán Stas povedal. Ten problém pri geneticky modifikovaných organizmoch môžeme popísať rôznorodo tie vedecké veci. Už spomenul pán Stas. A teraz je si treba uvedomiť, že e, rozhodovanie na rade nevyhnutne treba zmeniť. 14. januára e, sa nepodarilo ani jedno rozhodnutie k predloženým GMO prijať. Výsledok je no opinion. Nemecko sa pri všetkých štyroch hlasovaniach zdržalo. A presne toto sa už deje veľa rokov a takto nevieme v rámci EU dobre spolupracovať. A preto e, sa toto konanie, tento postup prepracuje ešte v tomto legislatívnom období budeme hlasovať o postupe naši kolegovia v júri na tom už pracujú a skôr než nadobudnú činnosť nové postupy. Nemali by sme tu pripúšťať žiadne GMO ďalšie v EU. Z ekologicko-politického hľadiska chcem spomenúť ešte ďalší aspekt. Ide buď o zdravie, zdravotné eh, otázky, otázky eh, potravinovej bezpečnosti. Tam je veľa názorov, ale nikdy sa neskúmajú dopady na životné prostredie a tie sú tiež veľmi dôležité. Takže celý tento postup treba preskúmať. Treba to najprv si dohodnúť, ako a my sme za prijatie týchto námietov. Tak ďakujem pekne. Ďakujem a teraz pán Florenc. Aj ja som len sprostredkovateľ informácií za EPP. Pri prvých troch námietkách budeme za. Pri štvrtom bode, kde ide o rezistencie, najmä pri geneticky modifikovanej bavlne. Tam si vieme predstaviť, že existuje akýsi vývoj smerom k rezistentnosti, ktorý nechceme a preto pri GNADD sme trochu skeptickí prakticky a preto sa chcem opýtať, či komisia vie zaručiť, že pripustenie geneticky modifikovanej pavlny neprispieje, nepovedie k rozšíreniu rezistentnosti na antibiotika pretože toto je naozaj naša veľká obava, že sa vyvinie e, rezistentnosť voči určitým antibiotikám, takže vie komisia zaručiť, že sa tak neudeje. Komisia Milí poslanci, pani pred Cenička, ďakujeme veľmi pozorne. Sme si vypočuli všetky pripomienky. Radi by sme zdôraznili, že máme právny záväzok postupovať podľa postupov stanovených v legislatíve upravujúcej GMO. A ja vás môžem ubezpečiť, že to všetko sme eh, robili veľmi pozorne. EFSA uskutočnila posúdenie rizika pri všetkých dokumentoch, o ktorých dnes hovoríme a konštatovala, že eh, nie je žiadne jeden bezpečnostný problém vrátane antibiotickej rezistentnosti. sa má obavy, že tento teda je presvedčená, že tento aspekt bol posúdený a nevzýšli žiadne bezpečnostné obavy v tejto súvislosti. Pán Staes spomínal problematiku reziduí a skutočnosť, že to nie je súčasťou kontrolného plánu. Musíme zdôrazniť, že všetky plány E, všetky rastliny, ktoré sa dovážajú do EU. musia byť v súlade s našou legislatívou a neprekračovať maximálne hodnoty reziduí. A hm, e, je potrebné aby všetko prebiehalo v súlade s legislatívou, keď si členské štáty myslia, že e, tieto podmienky nie sú splnené, potom je to v zodpovednosti členských e, štátov. Každopádne tie produkty musia byť v súlade s tým, čo je ustanovené ako maximálne úrovne rezidují. A, a otázka, prečo sa stále ešte schváľujú GMO, už my postupujeme podľa stanovených pravidel. Jeden poslanec e, povedal, že nezohľadňujeme e, schválené schválenia jednotlivých členských štátov, ale eh, GMO sa dovážajú do všetkých členských štátov, čiže otázka môže aj znie, vznieť, eh, tak prečo ste nevznesli námietku, keď vidíte, že sú tam nejaké eh, bezpečnostné problémy, problémy, nuž pretože e, to sa preukázalo ako bezpečné, takže e, sú tam určité obavy, ale nemôžno ich považovať za bezpečnostné riziko. Ďalší problém, ktorý bol spomenutý už nedostatok stanovisk. Ako viete, komisia predložila návrh na zvýšenie transparentnosti v tomto kontexte. Diskutovalo sa o tom medzi parlamentom a radou a my samozrejme vítame pokračovanie diskusií. Takže môže byť politická opozícia voči GMO, ale nemôže vychádzať z otázky e, nebezpečnosti, pretože e, aj sa e, posúdila riziko. Zatiež je tu aj e, návrh e, na e, lepšiu transparentnosť pri posudzovaní rizika zo strany EFSA. To je posudzované aj v parlamente a v rade a my len vítame tie diskusie. Takže ešte raz môžem zdôrazniť, že právo mm, posúdenia zo strany Európskeho parlamentu je obmedzené e, e, na posúdenie skutočnosti, či sme prekročili naše legislatívne právomoci a to sme neprekročili. E, samozrejme, že sme pripravení vždy poskytnúť vysvetlenie, ale argumenty, ktoré dnes boli predložené, vysia s tým právom posúdenia a tým eh, ďalším aspektom. A pokiaľ ide o bezpečnosť, chcem povedať, že vychádzame zo stanoviska vypracovaného EFSO, ktorá potvrdila bezpečnosť týchto štyroch GM, o ktorých dnes hovoríme. Ďakujem vám za pozornosť a to je všetko z mojej strany. Ďakujem, kolegovia. Budeme hlasovať zajtra o týchto námietkách na NV a potom e, na plenárke. Teraz by nasledovali nasledovalo hlasovanie, ktoré však však je na pláne až 17.20, takže si dovtedy urobíme prestavočku na kávu alebo čaj.